Mali by sme sa zaoberať eh, aj otázkou týchto vzťahov eh, k obchodu. Ďakujem pekne, kolega Kaspari. A teraz ako ďalší za S plus D kolega Arsenis na jednu minútu.